Dobrý večer, kolegovia. Ospravedlňujem sa za meškanie. Prvá otázka je e, pani Kráca. Je to otázka číslo 18. A pán Barnier za komisiu bude reagovať. Ďakujem za slovo. Dobrý večer. Práve som dorazil z Luxemburgu. Doslova pred niekoľkými minútami v Luxemburgu zasadala rada ECOFIN a jednomyselne sme schválili e, návrh nariadenia týkajúci sa e, hedžových fondov a e, súkromných akcií. Informujem vás o tom, pretože ide o o, o návrh, ktorý budete preberať. Chcem e, pochváliť prácu vašu, spra, vášho spravodajcu, pána Guzesa. A musím povedať, e, že veľa z vašich podnetov bolo zahrnuté do hlasovania rady. Týka sa to aj toho balíka dohľadu. Aj to obsahuje veľa podnetov zo strany EP a aj teraz spolupracujem s EP pri finalizácii nariadenia ohľadom hedžových fondov a, a vlastne súkromných akcií, respektíve imania. A už v tejto chvíli vopred sa vám chcem poďakovať za e, vaše úsilie. Pani Kraca, vy sa e, dopytujete na rokovania, ktoré e, prebiehajú v Bazileji a skutočne ide o tému veľmi blízku zmieneného, zmieneného nariadenia. Ide o bankovú reformu. Chcem sa poďakovať EP za obrovské úsilie, ktoré vynakladáte predovšetkým prostredníctvom pána Karasa pred dvoma týždňami pred dvoma týždňami sme preberali tému eh, CD. Náš návrh bude predložený na jar budúceho roku práve v súvislosti s uplatnením eh, kritérií Bazileja 3 v Európe. Eh, tá finančná kríza sa ešte neskončila. MMF tvrdí, že straty bank dosahujú 2,3 tisíc miliard dolárov. Také je údaj ku koncu 2010. Polovicu týchto strat znášajú európske banky a vlastne krajine e, e, európske hospodárstvo sa ocitlo v recesii, HDP sa stvrklo o 5,2 a to je 7,5 miliardy za jeden rok. O, toho, o toľko sa kontrahovalo hospodárstvo. Musíme vniesť stabilitu do bankového sektora, musíme e, zabezpečiť rozbehnutie úverov, aby mohli rásť a rozvíjať sa firmy. Členské štáty a EÚ prijali celý rad naliehavých opatrení, e, opatrení, e, ktorých bremeno znáša e, daňový poplatník. 400 tisíc miliónov. Taká je hodnota úverových objemov. To je nevyhnutné, aby sme sa vymanili z krízovej situácie. My vieme, že mnohé členské štáty sa boria s rozpočtovým deficitom. E, Daňoví poplatníci sú ochotní zaplatiť raz e, za spasenie bank, ale druhýkrát to nebudú e, robiť. A my vieme, že treba sa zaoberať prevenciou. Tá je vždy lacnejšia ako skutočne látanie rôznych dier. Dodatočne chceme pristupovať k prevencii a chceme konať obozretne aj v zmysle uplatňovania kritéria Bazileja 3 v EÚ. A takto chceme dosiahnuť skončenie bankovej krízy. E, chcem sa poďakovať vašej poslankyne pani Ferreira. 2. E, apríla 2009 bazilejský výber, výbor bol poverený úlohou e, revidovať kritéria z Bazileja 2, aby sa vlastne znížila rizikovosť aktivít bank. Európsky lídry 19. 20 marca 2009 podporili toto smerovanie a experti e, z regulačných orgánov, dohľadových orgánov akceptovali Bazilej 3 samozrejme za pomoci komisie a všetkých členských štátov EÚ. Práca komisie v Bazilejskom výbere e, e, potvrdili to, že tie nové opatrenia podporia finančnú stabilitu a predídeme procyklickej orientácie a a vyvarujeme sa opakovaným bankovým krízam a napomôžeme tomu, aby boli úvory k dispozícii, aby aj dostupnosť úverov bola otvorená e, firmám a hospodárstvom. E, e, bude to znamenať nové opatrenia, samozrejme po určitom prechodnom období, ktoré avizovali e, guvernéri e, e, centrálnych bank. Odobrili to 12. decembra. Kritéria likvidity musia byť dosiahnuté v horizonte 2015. Možno sa pýtať, či tieto opatrenia napomôžu fúziám bank. To nie je cieľ reformy, ale niektoré banky niekto skážu splniť nové štandardy včas tak potom asi sa nevyhnú, nevyhnú zlúčeniu s viacerými partnermi, dokonca aj s e, konkurentmi. E, bude to nevyhnutné, aby posilnili stabilitu v prospech ich vkladateľov. E, súhlasím s vami, že tieto nové opatrenia by nemali neprimerane postihnúť malé banky, ale na základe hodnotení expertov potvrdzujú, že kritéria Bazileja 3 E, e, potvrdili, že malé banky budú oveľa menej postihnuté týmito opatreniami než 50 najväčších bank EÚ. Súvisí to e, s, s, s, pri, s primárnou kapitalizáciou týchto e, bank. A určite toto prispeje k zvýšeniu e, hospodárskej súťaže aj v sektore bank. E, veríme, že G20 nezmení nič na navrhovaných normách a kritériách Bazileia 3, pretože tieto vzýšli z dlhej diskusie. G20 by mala uznať, že toto, tieto kritéria sú akýsi ESOM, ktoré Európa má k dispozícii. Ďakujem pekne. To je odpoveď na vašu otázku. Ďakujem pekne pánovi komisárovi za veľmi dobré správy z Luxemburgu. Ďakujem za odpoveď. Otázky pani Kráca. Pani Kráca, chcete niečo ešte doplniť v vašej pôvodnej otázke? Máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ja plne súhlasím s tým, že komisia mi poskytla vyčerpávajúcu odpoveď. Odpovedali na všetky otázky, ktoré som nastolila. Nie je tomu vždy tak zo strany komisie. Avšak mám jednu doplňujúcu otázku pre pána komisára práve v súvislosti s likviditou bank, práve nadväznosti na kritéria Bazilej 3. Ako to bude fungovať v praxi? Je jasné, že trh e, bude reagovať. Budú tieto opatrenia uplatňované postupne, alebo bude to inak? Myslíte, že to nebude mať dopad na likviditu práve v čase, keď trh potrebuje likviditu? Pán, pán Rubik a potom pán Zemka. Ďakujem, pán predsedajúci. Komisár Barnier, ja, mňa by zaujímali dôsledky Bazileja 3 na americký trh. My viem, že stovky bank, malých bank v Amerike sa ocitli v bankrote. A, a aký to bude mať dopad? Ako to teda vyzerá v rámci Bazileja 3? Bude Amerika to nasadzovať súbežne s Európou alebo pred Európou? Ako je tý časový harmonogram z hľadiska uplatňovania Bazileja 2, Bazileja 3 práve v podmienkach USA versus eh, Európa? Pán Zemka, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za tie informácie, ktoré ste poskytli. Rozhodne ide o dôležité informácie. Poukazujú na to, že finančná situácia v Európe, finančná situácia bank je ústrednou témou ktorou sa zaoberá komisia a e, vidíme, že situácia e, napreduje e, pozitívnym smerom. Povedali ste, že na jar 2011 komisia predloží nejaké nové návrhy. E, mohli by ste nám poskytnúť nejaké podrobnosti, o čo pôjde? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán komisár. Merci, monsieur le président. Euh, Madame Graza m'interroge sur euh, les liquidités et je veux rappeler que la crise financière no, ste sa na likviditu a finančná e, e, kríza poukázala na to, že banky aj s vyššou likviditou neposkytovali peniaze na medzibankovom trhu práve vzhľadom na to, že obozretne vytvárali e, likviditu, aby boli pripravení na nejaké otrasy. A to pomohlo k lepšiemu pochopeniu toho, čo znamená finančné zdravie, čiže Eh, podmienka likvidity eh, podmienuje aj likviditu trhu. Treba teda zlepšiť riadenie rizika práve v súvislosti so zvýšením likvidity bank a návrhy Bazilejského výbora poukázali na to, že ten pomer likvidity bude povinný až od horizontu 2015. To znamená, pani Kráca, že banky, banky budú mať dosť času na to, aby sa na to pripravili, aby sme predišli nežiaducim do, mm, dopadom týchto zásad počas prechodného obdobia. Pán Rubik, vy ste hovorili o Bazileji 2. Dotkli ste sa aj okolnosti v USA. Bazilej 2 dokonca ani nie Bazilej 2,5 neboli zatiaľ implementovaní v USA. Ja, ja som hovoril s ministrom financií, 9. maja som s ním hovoril, o týždeň opäť s ním budem komunikovať. Ehm, v podstate USA bude implementovať Bazilej 2,5 v do polovice 2011. Iste, pán Rubik, máme svoje medzinárodné záväzky, aj Američania majú svoje záväzky, oni sa podielali na koncipovaní tých bazilajských štandardov. Bez ich účasti by to bolo nemysliteľné, tak je celkom prirodzené, aby e, rozhodnutia, ktoré sú príjmané spoločne, aby boli aj implementované spoločne a súčasne. A, a ten, to simultánne uplatnenie je veľmi dôležité. To znamená naraz v USA aj v Európe. Hovorili ste aj v dopate e, Bazileja 3 na malé a väčšie banky. My budeme realizovať vyhodnotenie vplyvov na e, mikro aj makroúrovni a chceme skutočne pristupovať k tomu maximálne flexibilne, aby sme e, formulovali čo najprimeranejšie opatrenia. Pán Zemko sa zaujímal o harmonogram na jar. V roku 2011 budeme koncipovať návrh smernice CRD 4 a táto smernica bude implementovaná po vyhodnotení vplyvov, po štúdiách zameraných na mikro a makroekonomické účinky a zasadenia do kontextu ďalších opatrení externých, interných, eh, dohľadového balíka takisto po zavedení e, systémov predchádzania rizika v banku, bankách. To znamená ešte veľa mesiacov práce. Ja si vypočujem všetky zainteresované strany, Európsky parlament a príjmem rozhodnutia primerané e, na jar 2011 ohľadom kapitálovej primeranosti a ďalšieho súvisiaceho textu. Ďakujem. Um, we now, uh, move to the question number 19. Ďakujem pekne, pán komisár. teraz prejdeme k otázke číslo 19 Otázku 19 predkladá pán Salom. A otázka sa týka potrebnej bezpečnosti a vzťahov medzi Európskou úniou a Afrikou. Otázku zodpovie pán Pibalks, keď bude pripravený. Máte slovo, pán komisár, nech sa páči. Pán komisár nemá mikrofón. Prečo sa Ďakujem, pán predsedajúci, ctení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu. Táto otázka sa týka veľmi dôležitej témy a to, že všetci občania majú mať prístup k potravinám, k výžive. Musíme znížiť o polovicu počet ľudí, ktorí trpia chronickým hladom. Bol to prvý mileniový cieľ a sľub, ktorý sa mal splniť v roku 2013. Potravinová bezpečnosť je poprednou prioritou aj pre Európsku úniu vo jej vzťahoch s Afrikou. Ale mnohé krajiny, ako sa zdá, tento cieľ nesplnia, kedy v nich v 70 obyvateľstvo žijúce vo vidieckých oblastiach a 90 ľudí sa tam živí z potravín dopestovaných na malých farmách a Práve preto sa tieto ciele nemusia splniť. Čo sa týka samitu medzi EÚ a Afrikou, vzniká tam partnerstvo, ktoré by mohlo podporiť eh, dosahovanie týchto cieľov a rôzne dokumenty, ktoré boli skoncipované, ako napríklad akčný plán, k tomu tiež napomáhajú. Takisto krížové prepojenie medzi rozličnými sektormi, obchodom, výskumom a regionálnou integráciou napomáha dosiahnutiu cieľov. Budúci akčný plán je preto veľmi relevantný. Zameranie Európskej únie na potravinovú bezpečnosť ide ruka v ruke s tým, že africkí lídry samotní sa začínajú venovať otázke sebestačnosti v potravinách a zabezpečovaniu dodávok potravín. Je to spoločný rámec pre aktivity v tejto oblasti. Budeme naďalej pokračovať tento veľký rámec. V tejto fáze sa dá povedať, že máme mechanizmus, ktorým by sme mohli zabezpečiť výživu pre obyvateľov Afriky a nie je nevyhnutné zavádzať nové špecifické oficiálne partnerstva zabezpečujúce potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť v Afrike. Ako som povedal, už je táto dimenzia pokrytá partnerstvom, ktoré vyvolali hm, mileniové rozvojové ciele. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme vám. Slovo má pán Salom. Môžete položiť doplňujúcu otázku. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za vašu odpoveď. Táto odpoveď bola veľmi užitočná, pretože mi to osvetľuje závery tohoto samitu medzi EÚ a Afrikou. Chcem sa spýtať, či by ste nám mohli poskytnúť nejaké dodatočné doplňujúce informácie ohľadom toho, aký typ diskusí sa konal na najvyššej úrovni, e, ktorá sa, stretnutie, ktoré sa konalo v New Yorku ohľadom e, stretnutí e, na ohľadom mileniových rozvojových cieľov, aké boli závery, či komisia FAO dostala ten nevyhnutný impuls preto, aby koordinovala globálne úsilie úsilie v rámci boja proti hladu. Ďakujem pekne. Thank you. Now, two further supplementaries. Mr. Papa Nicolau. Ďakujem pekne. Dve doplňujúce otázky, pán Papa Nikolao a potom pán Tarabela. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, asi pred rokom v auguste 2009 komisia priviedla do mechanizmu FLEX veľké finančné prostriedky, ktoré boli dostupné pre isté krajiny na podporu tých najohrozenejších v Afrike. Pretože aj tí musia čeliť ekonomickej kríze v rokoch 2009 a 2010. Vyhodnotila komisia tento program? Tieto finančné prostriedky priniesli nejaké ovocie? Myslím si, že sa to týkalo farmárov, ktorí hospodária v malom a ktorým sa mali zabezpečiť osiva a nástroje, aby naozaj um, takýmto dorábaním potravín mohli zabezpečiť si výživu. Pán Tarabela, máte slovo? Keď počúvame čísla, ktoré nám povedal pán Guerrero Salom, musíme si uvedomiť, že v subsárskej Afrike z 8 miliónov obyvateľov štvrtina trpí hladom a to v druhej polovici 20. storočia sa ešte zvýšila produkcia potravín 26 násobne. Takýto obrovský vzostup a zároveň nedáva zmysel, že napríklad Burkine Faso Takmer polovica populácie trpí hladom. Ako je to možné? Nemali by sme sa zdôrazňovať na produkciu potravín. V Afrike nemala by toto byť vaša popredná priorita? Ďakujeme za otázku. Komisár, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, ctení poslanci a poslankyne, rád by som odpovedal na otázku pána Saloma na summit. Na samite vznikla jasná dohoda medzi rozvojavými a rozvíjajúcimi sa rozvinutými krajinami. Zapojili sa tam generálne direktoriaty, konkrétne jednotka, a slúbilo sa, že sa zabezpečia dodávky potravina, že sa hľadujú, počet hľadujúcich zníži o polovicu. Je tu ďalšie opatrenie, mnohé ďalšie opatrenie, kto, do ktorých sa zapojili aj mileniové rozvojové ciele. Flex je jedným z týchto nástrojov. Týka sa na krajín, ktoré sú v krúz, kríze. Máme miliardu eur, ktorú ktoré sme určili pre malorolníkov a naozaj to e, prinieslo svoje plody pri odpovedi na potravinovú krízu. Mnohým krajinám to pomohlo zabezpečiť aspoň časť potravín, ale problém je, že to bolo jednorazové opatrenie v čase krízy. A to vedie k otázke, ktorú položil pán Tarabela, či naozaj zabezpečenie dodávok potravín je čímsi, čo pokryla aj zelená kniha a či sa naozaj Európska únia dostatočne zameriava na túto vec. Zabezpečenie dodávok potravín je čosi, s čím máme pozitívne skúsenosti, vieme, čo treba urobiť, aby sme boli úspešní a mali by sme zabezpečiť produktívny rast, ktorý by mal vychádzať zo štruktúr poľnohospodárstve, ktoré teraz existujú v Afrike. Ďakujeme, pán komisár. Ďakujeme, kolegovia. Prechádzame na otázku číslo 20, ktorú kladie pán Tarabella. Kontrola uplatňovania práv cestujúcich v leteckej a železničnej doprave. O slovo sa prihlásili desiatí 10 ľudí položí otázky v tejto súhrnej téme a radím kolegom, ktorí sú tu prítomní, aby skrátili svoje prístav, príspevky, pretože e, k 22 a k 23 sa tiež musíme vyjadriť. Takže začneme otázkou pánu komisárovi Kalasovi ktorý odpovie. Nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Vážený pán predsedajúci, stení poslanci a poslankyne, ako už poslanec pán Darabela poukázal, nariadenie 261 z roku 2004 a 1371 z roku 2007 priznal všetkým cestujúcim v leteckej a železničnej preprave spoločné základné práva a sú to aj práva pre postihnutých. Sú tu isté minimálne spoločné práva pre ľudí, ktorí cestujú v železničnej a leteckej preprave a treba zabezpečiť správnu aplikáciu týchto práv predmetnými príslušnými ustanovizniami v členských štátoch. Tieto ustanovizne musia pripraviť také opatrenia, aby boli práva týchto cestujúcich plne rešpektované. Európska legislatíva by sa mala správne realizovať v praxi a uplatňovať členskými štátmi. Treba monitorovať aktivity členských štátov v tejto veci, pretože nemajú žiadnu právnu povinnosť podávať správy o tom, ako aplikujú európsku legislatívu. Existuje tu však všeobecný princíp lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi aj medzi inštitucionálnej spolupráce, ktorá vychádza z európskych základných zmluv. Komisia reagovala v čase krízy rýchlo a urobila maximum, aby zabezpečila aj v súlade so závermi mimoriadnej rad, zasadnutia rady z maja tohto roka, ktorá sa tiež týkala práv cestujúcich, aby sa všetko aplikovalo uniformovaným a harmonizovaným spôsobom celoplošne v celej Európskej únii. Aby sme dosiahli tento cieľ, komisia e, pripravila usmernenia, ktorými by sa mali riadiť vnútroštátne predmetné ustanovizne a ďalší aktéry. Ďakujeme za odpoveď. Vo všeobecnosti tu máme troch komisárov dnes, ktorý každý má na odpoveď 20 otázok. Do 20 otázok sa približne vojdeš, iba, vojdu iba 4 otázky a keď by sme sa mali dostať až k otázke, ktorú predkladá pán Higgins, musíme dodržiavať čas. Preto teraz sa vraciame k otázke, ktorú predkladá pán Tarabela. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chápem, pán komisár, že prijatie eh, spomínaných nariadení v oblasti práv cestujúcich v leteckej železničnej preprave vzbudilo isté nádeje u týchto cestujúcich, že vzniknú rýchle, efektívne riešenia pri meškaní dopravných prostriedkov, ale zistilo sa, že mnohé stiažnosti na takéto meškanie sa jednoducho sa nevenuje pozornosť, ako to bolo v prípadoch, keď vybuchla sopka na Islande. Takýto efektívny systém, ktorý by nútil prepravné spoločnosti a aerolínie naozaj priniesť kolapné výsledky. V Belgicku napríklad sa neuplatňujú žiadne sankcie, ktoré by mali platiť aerolínie pri meškaní alebo neuskutočnení letov a to nerieši problémy spotrebiteľov. Slovo má pán Koza. Mám iba stručnú otázku, pán komisár. Čo si myslíte o rozdielnom prístupe, keď ide o rozličných modalitách prepravy, rozličných oblastiach prepravy k právam cestujúcich? Aké má komisia plány na to, aby rozličné typy prepravy, vzdušná preprava, železničná preprava, prijali jednotný súbor opatrení a jednotne sa presadzovalo ich uplatňovanie v praxi. Ďakujem za slovo, hovorí ďalší vyzvaný. Vážený pán komisár, situácia v leteckej preprave, keď vybuchla sopka na Islande, ukázala, že niektoré krajiny EÚ, najmä nové krajiny EÚ, nemajú žiadnu alternatívu v doprave, pretože nemajú železničné spojenie so západnou Európou, vrátane vašej vlastnej krajiny aj krajiny, z ktorej pochádzam ja. Zrýchlila táto situácia nové koridory, ktoré sa majú postaviť, napríklad z oblasti Baltu? Pán komisár, odpovedzte. Najprv sa vyjadrím k sopke a kríze, ktorú spôsobila v leteckej preprave. Aerolínie sa správali podľa správ, ktoré máme, zodpovedne a pasažieri tiež racionálne reagovali na situáciu. Väčšina problémov sa už vyriešili. Samozrejme, vždy sú isté stiažnosti a nároky, ktoré nie sú uspokojené a nikto zatiaľ nehovoril o sankciách, ktoré by mali uhradiť aerolínie. Je tu otázka nevyhnutných kompenzácií a pokiaľ viem, Všetky tieto nároky sa snažíme vysporiadať. Vieme, že ešte niektorí ľudia nemali uspokojené svoje nároky. Sme v kontakte s vnútroštátnymi ustanovizňami pre uplatnenie práva, ktoré takisto pracujú v tejto veci. Ďalšia otázka je harmonizovaný prístup, harmonizované pravidlá k právam cestujúcich vo všetkých modalitách prepravy. 13. novembra tu budeme mať súhrnú rozpravu a s radou o právach pasažierov v autobusovej preprave. Už máme aj legislatívu, ktorá sa týka železníc, ale táto legislatíva nie je až taká ambiciozná a naozaj sa snažíme presadiť filozofiu harmonizovaných e, pravidel. Ren Baltika, teda tento koridor, ktorý by mal prepojiť Balcký región s Európou, Urobil by som maximum preto, aby sa tento projekt zrealizoval v praxi a bol úspešný. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dostávame sa k otázke 21 od pani Harkin. Pán komisár, nech sa páči, keď budete pripravení, môžete odpovedať. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, súčasná situácia je taká, že po zamietnutí tejto smernice Európskym parlamentom sa komisia 30. júna rozhodla, že budeme ďalej pokračovať so stiahovaním tohoto návrhu, keďže táto smernica v súčasnosti zahrňa už aj SZČO eh, šoférov. Je na členských štátoch, aby preukázali, akým spôsobom naplnili svoje právne povinnosti a ako chránia práva samostatne zárobkovo činných šoférov. Eh, komisia bude komunikovať s členskými štátmi hodom transpozície a implementácie tejto, to, tejto smernice ohľadom práv samostatne zarobkovočinných šoférov a komisia príjme nevyhnutné kroky vtedy, keď dostaneme odpovede od členských štátov a budeme ich môcť analyzovať. Ďakujem pekne. Pani Harky, nech sa páči. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Rozmýšľal som, pán komisár, ak máte nejaké návrhy alebo nejaké úsmernia, ktoré budete predkladať členským štátom, tak aby ste navrhli, akým spôsobom majú vlastne zabezpečiť pracovný čas samostatne zárobkovo činných e, šoférov napríklad, keď robia pracovné, pracovnú prácu okolo vozidiel, keď ich čistia, opravujú, robia papiere a e, vyplňajú formuláre a tak ďalej. To je veľmi dôležité. Rovnako sa musíme pozrieť aj na socioekonomický dopad takýchto šoférov, pretože ich, e, šofér, ich čas na možnosť šoferovania bude výrazným spôsobom znížený takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Zatiaľ nemáme žiadne myšlienky ohľadom toho, akým spôsobom chceme vytvoriť tieto usmernenie. Rozhodne to je pomerne zložitá téma a budeme o tom diskutovať ďalej s členskými štátmi. Rovnako aj ustanovenia tejto smernice sú teraz už platné a musíme ich rešpektovať. Mm, tak aby sme vytvorili usmernenie alebo tvorba usmernení je zatiaľ niečo, nad čím nepremýšľame. Chceme najprv analyzovať odpovede členských štátov a potom uvidíme, aké možnosti máme. Ďakujem pekne. Teraz pôjdeme na otázku číslo 22. Pardon, otázku číslo 23. Tak ospravedlňujem sa pán predsedajúci. Ešte raz otázka 22 od pána Kumacakosa a otázka 23 od pána Higginsa ohľadom bezpečnosti na cestách a opatrenia zamerané na školské autobusy a ďalej bezpečnosť cestej premávky v e Pán predsedajúci, vážení poslanci, komisia súhlasí s tým, že počet umrtí na cestách je stále neakceptovateľne vysoký v roku 2009 zhruba 25 tisíc ľudí zomrelo na cestách, čo je zhruba veľkosť jedného menšieho mesta. Komisia ale nesúhlasí s so stanoviskom alebo s názorom poslanca, že súčasný akčný program pre bezpečnosť na cestách pre obdobie 2001 až 2009 zlyhal. Rovnako aj ten pôvodný cieľ, eh, že nebol naplnený. E, to viedlo práve k veľmi silnej mobilizácii všetkých aktérov a všetkých zmluvných strán. Počas tohoto obdobia 78 tisíc životov bolo zachránených v Európskej únii a celkovo sme zachránili 2 milióny obetí e, a to nemusíme hovoriť ani o, vlastne o škodách v oblasti bolesti a osobných rodinných tragédiách. To sa nedá spočítať. Nedávno schválená politická orientácia pre bezpečnosť na cestách od roku 2011 do roku 2020. V tomto dokumente komisia nadalej pokračuje um, v navrhovaní cieľa polovičných um, úmrtí na cestách, tak aby sme znížili tento počet na polovicu a e, snažíme sa vlastne tento dokument pripraviť a schváliť v roku 2010 a, a dosia- pre dosiahnutie tohoto cieľa budeme musieť aktívnejšie pracovať na európskej úrovni. Bude to chce silnú politickú angažovanosť od všetkých členských štátov, predovšetkým od tých, ktoré majú zatiaľ zlé čísla v oblasti bezpečnosti na cestách. A práve tu by sme mali vidieť k tvorbe komplexných národných stratégií bezpečnosti cestnej prepravy, tak aby sme boli naozaj úspešní vo všetkých oblastiach. Bude to vyžadovať aj osobitné úsilie znižovať cest, e, e, umrtia na cestách najmä v tých oblastiach, kde sme nenapredovali tak dobre, ako napríklad bezpečnosť motocyklistov alebo bezpečnosť na vidieckých cestách. Technologický rozvoj, najmä tzv. inteligentné transportné systémy budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu čo sa týka špecifickej témy prevencie e, cestných e, nehôd, ktoré zahrňajú deti, najmä školské autobusy, mali by sme poznamenať, že dosiahli sme významné napredovanie e, počas posledného desaťročia a to so znížením o 70 v oblasti fatálnych úmetí, umrtí, ktoré zahrňajú deti pod 15 rokov. Komisia si plne uvedomuje ale, že tu je potreba zabezpečiť naďalej vysokú úroveň ochrany detí, ktoré sú mimoriadne zraniteľnou kategóriou eh, eh, užívateľov cestnej prepravy. Ďakujem pekne. A teraz tu máme doplňujúce otázky od pána Kumucakosa a potom pán Higgins, pán Kumucakos, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán komisár, za odpoveď. Napriek tejto odpovedi by som naďalej chcel počerknúť svoju otázku, pretože milióny ľudí cestujú každý deň do školy a zo školy sa opäť vracajú a cestujú v autobusoch, ktoré sú používané ako školské autobusy. Hovoríme v podstate o tom výkvete európskej mládeže a naozaj by sme mali zabezpečiť, že máme oveľa prísnejšie technické špecifikácie pre takéto autobusy veľmi prísne kontroly, ktoré budú zabezpečovať to, či tieto štandardy sú implementované. No a samozrejme oveľa prísnejšie kontroly aj na profesionálne schopnosti takýchto šoférov školských autobusov. Myslím si, že komisia naozaj potrebuje vytvoriť iniciatívu v tejto oblasti a myslím si, že táto iniciatíva bude veľmi dobre prijatá, bude veľmi pozitívne vnímaná európskou verejnosťou, pretože tu hovoríme o veľmi citlivej téme, o veľmi citlivej skupine populácie, ktorá naozaj, e, na ktorej záleží nám všetkým. Ďakujem pekne, ďakujem e, pán predsedajúci. Nesúhlasím s komisárom. E, rozhodne nemám pocit, že ten vývoj je uspokojivý, ako aj pán komisár pripustil. Skutočnosť že 35 ľudí, 35 tisíc ľudí zomrelo v roku 2009 je smutným výsledok, výsledkom tejto stratégie v Európskej únie až do obdobia roku 2010. Je to o 15 tisíc viac, ako bol pôvodný cieľ komisie. A naozaj sa musím spýtať pána komisára, či je nejaký plán, alebo či je nejaký názor komisie, alebo on, či má osobný názor ohľadom toho, čo by sme mali spraviť, pretože to, čo máme, nefunguje. Ešte dve doplňujúce otázky, aby sme urýchlili veci pani Tykau a potom pani Halke. Nech sa páči, pani Tykau. E, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Počuli sme, že došlo, že, že aj minulý rok bolo 35 tisíc úmrtí na cestách. To naozaj znamená aj to, že každý rok sa stráca jedno malé mesto z mapy pretože je to veľkosť skutočne takéhoto jedného veľkého mesta. 50% sú chodci alebo cyklisti. A najmä teda v kontexte týchto čísiel sa chcem spýtať, či si nemyslíte, že je nevyhnutné, aby sme vzdelávali a trénovali deti už na školách, tak aby premýšľali nad bezpečnosťou na cestách a zároveň aby boli všetci lepšie pripravení pre cestnú prepravu, pani Harkin? Veľmi špecifická otázka pánovi komisárovi. Z perspektívy školských autobusov komisia bude zvažovať návrh, eh, ktorý by eh, vlastne eh, zabezpečil to, že na jednom mieste bude len jedno dieťa a že všetky deti do veku 15 rokov budú musieť nosiť bezpečnostné pásy. Ďakujem pekne, komisár. Ďakujem veľmi pekne za otázky. V prvom rade autobusy. Áno, máme tu už veľmi prísne nariadenia, ktoré upravujú technické štandardy, ktoré platia pre autobusy, najmä autobusy ktoré sú používané ako školské autobusy. A zatiaľ som nepočul e, žiadne osobitné problémy e, alebo nejaké osobitné technické problémy, ktoré by sme čelili v, v kategórii školských autobusov. Samozrejme, budeme pozorne sledovať túto situáciu a, a teraz sa dostávam k tej poslednej otázke, e, čo sa, ktorá hovorí o presnom dodržiavaní, o, o prísnom dodržiavaní pravidiel, o tom, že deti treba správne vychovávať a takisto aj o tom, že e, mali by sme používať povinne e, bezpečnostné pásy, ale Nemal som doposiaľ signály, že v rámci problematiky cestnej prepravy by školské autobusy boli čosi mimoriadne problematické alebo čosi, čo nezvládame. E, čo sa týka opäť toho, že dá sa povedať, že týchto 30 tisíc ľudí, ktorí zomiera každý rok, že to je veľmi vysoké číslo. Samozrejme, každá tragédia je, je, je obrovskou stratou, ale nesúhlasím s tým, že tento plán bezpečnosti na cestách bol zlyhaním, pretože je to o 40 menej ako predsažitím tohoto plánu. V mojej vlastnej krajine došlo štvornásobnému zníženiu počas posledných 15 rokov, čiže štvornásobnému zníženiu a my naďalej pokračujeme v tejto krivke. Ak vás zaujíma, aké sú naše plány, e, tak pred, letnou, e, pred letnými prázdninami sme schválili politické usmernenie, ktoré je, čo, čo je vlastne presný plán pre bezpečnosť na cestách a máme rovnaký cieľ znižovať počty úmrtí na cestách o polovicu a máme tu aj veľa iných opatrení, ktoré nám majú napomôcť dosiahnuť tento cieľ a tie sú popísané v tomto dokumente a to zahrňa aj vzdelávanie. Vzdelávanie tých najcitlivejších skupín užívateľov cestnej prepravy. Čiže tých, ktorí sú vždy najcitlivejší, a to sú samozrejme starší občania, chodci, cyklisti, motocyklisti, ktorí samozrejme si vyžadujú mimoriadnu pozornosť, pretože motocyklisti sú to jedinou kategóriou, kde počty umrtí rástli. Pričom v ostatných kategóriách sme videli pokles. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Myslím, že teraz môžeme prejsť na otázku 24, ktorú predkladá pán Paleckis, ktorá hovorí o nadmernej hustote dopravy v Baltskom mori. Pán komisár. Question It's question 24. 24, right. Yeah. It's uh, probably numbers are a little little different in, in my papers, but... Uh... Prepačte, ja mám zrejme nejaké iné číslovanie otázok. Uh, Otázka pána Palecky sa, tu som si našiel rád, to zodpoviem e, vzhľadom na hospodársky rast. Skutočne výrazne sa zvýšila doprava v rámci Balckého mora počas ostatných 20 rokov a pritom Európska únia má jedno z najprísnejších regulačných rámcov pre námornú dopravu. A ten tretí e, námor, e, balík námornej bezpečnosti, ktorý bol schválený EP v roku 2009, prispel k zvýšeniu e, kvality e, a bezpečnosti námornej dopravy a znamená veľmi prísne inšpekcie e, plavidiel a v prístavoch obsahuje konkrétne opatrenia týkajúce sa Baltického mora, napríklad bezpečná navigácia v zime, takisto aj prísnejšie normy pre E, potýkanie sa s ľadom na mori. No a komisia dba o to, aby toto bolo implementované. Máme aj agentúru pre námornú bezpečnosť. Ak by, sa, ak by došlo k nehode, tak e, máme riešenie takéhoto e, plánu aj pre, na predchádzanie povedzme ropných škvrén a príslušné opatrenia už boli uvedené do života pobaltskými štátmi Komisia e, e, kontinuálne e, komunikuje s Ruskou federáciou. Komisia chce rozbehnúť pilotný projekt s Ruskou protistranou týkajúce sa monitorovania námornej dopravy v práve Baltickom mori. A my presadzujeme bezpečnosť a primeranú úroveň zabezpečenia technických systémov. No a čo sa týka zníženia e, dopravy, námornej dopravy v Baltickom e, mori. E, to je citlivá otázka. Prvne než pristúpime k obmedzeniu, tak musíme všetko zvážiť a OSN e, tiež dohliada na uplatňovanie medzi iným, medzinárodnej dohody o využívaní morí. Medzinárodná námorná organizácia považuje oblasť Baltického mora ako za citlivú oblasť. Platia tam veľmi špecifické námorné e, parametre, e, ktoré napomáhajú k znižovaniu rizík. Rád by som poukázal na to, že E, e, námorná doprava je e, skutočne typ dopravy, ktorý je relatívne environmentálne neškodný. No a musíme si uvedomiť, že pokiaľ by sme zútlmili námornú dopravu, museli by sme navýšiť iné formy dopravy, čo by prispelo k znečisťovaniu životného prostredia. Pán Palecký, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem komisárovi za detálny a detálnu a presvedčivú odpoveď. Som veľmi rád, že ste sa sám zmienili o spolupráci s Ruskou federáciou, čo sa týka bezpečnostných štandardov plavidiel. Práve z hľadiska environmentálnych vylepšení, ktoré členské štáty EÚ sú e, takými priekopníkmi a ktoré členské štáty sú e, pomerne slabé vo svojich snahách v tejto oblasti. Komisár, e, e, ťažko, e, ťažko ukazovať prstom a nemám ani dôkazy, na základe ktorých by som mohol povedať, že tí sú lepší, tí horší. Všetky štáty, ktoré obkolesujú Baltické more, si citlivo citlivo vnímajú environmentálne otázky a škandinávské štáty sú skutočne boli tými, ktorí e, boli priepokopníkmi k znižovaniu obsahu síry v emisiách z plavidiel. No a e, nedovolil by som si menovať tu, či ten či oný štát z jedného či iného dôvodu. E, musím vás pochváliť, pán komisár. Skutočne ste vzorom pre ostatných. Vaše odpovede sú k veci sú stručné a sú hodné. Ďakujem pekne, pán Kalas. Prejdeme na, na otázky pre pána Čiolosa. 31, 32, 33, 34, 35. Spoločne ich zoberieme v jednom balíku. A samozrejme ako náhle pán komisár Čielos e, bude k dispozícii, tak môže sa ujať slova. ja budem reagovať na 5 otázok týkajúcich sa tej istej veci. Celkový objem priamých platieb e, členským štátom EO e, odráža ich polnohospodárskú produkciu a skutočne e, je to v snahe reagovať na historický vývoj. Vychádzali sme z historických štatistík pri priamých platbách a preto objemy sa líšia od štátu k štátu a dokonca aj medzi regiónmi, ktorí majú e, rôzne e, produkcie. EU E, to znamená staré, aj tzv. E, nové členské štáty, e, je tam snaha znižovať objem priamých platieb. Tie nové členské štáty dosiahnu 100 do roku 2013 a tie Bulharsko a Rumunsko to sú najnovší členovia, budú e, e, postupne zavádzať priame platby. Do roku 2016 začali na úrovni 25 v roku 2007 všetky členské štáty EÚ, všetkých 12 nových členských štátov, to sú tie nové, e, môžu nahradiť priame platby národnými dotáciami, ktoré sú jasne vymedzené. Je to zakotvené v príslušnom nariadení a e, v zmluve o pristúpení. V roku 2008, keď sme vlastne prehodnocovali SPP, náväznosti na reformu SPP v roku 2003, komisia Eh, uvažovala eh, aj o revidovaní tohto systému priamých platieb práve v súvislosti s odlišnými úrovňami priamých platieb v členských štátoch. Pre obdobie po roku 2013 eh, komisia zváži reformu systému priamých platieb a bude treba prispôsobiť tento systém, hlavne z hľadiska prerozdeľovania systémov. Chceme dosiahnuť väčšiu mieru spravodlivosti medzi členskými štátmi a medzi jednotlivými podnohozbárskými produkciami. A a to vlastne súvisí aj úzko s budúcnosťou SPP. Ešte je veľa otázok ohľadom kritérií, ktoré by mali byť uplatňované pri prechode z mechanizmu priamých platieb na spravodlivejší mechanizmus. Očakáva sa, očakávajú aj podnety zo strany členských štátov e, v zmysle, e, v zmysle podnetov e, prechodu na spravodlivejší, vyváženejší systém aj keď si uvedomujeme, že takýto prechod bude mať výrazný hospodársky dopad na niektoré regióny, SPP po roku 2013 sa bude musieť postaviť mnohým environmentálnym výzvam, napríklad aj e, v súvislosti s degradáciou pôdneho fondu v EÚ. To je veľmi vážny problém, znásobený e, problémami vyplývajúcimi z klimatických zmien. Biodiverzita je e, dôležitou prioritou z hľadiska trvaj udržateľnosti národných zdrojov v rámci stratégie Európa 2020 E, e, ciele biodiverzity 2010 neboli dosiahnuté a v tomto kontexte e, to revidovanie SPP by malo prispieť k ich dosiahnutiu. Je snaha podporiť trvalo udržateľné riadenie podného fondu. Na to sa využíva mechanizmus priamých platieb a chceme podporovať dobrú Eh, environmentálny prax, eh, ktorá by mala predchádzať erózii pôdy a zachovania jej eh, štruktúry. Chceme sa zamerať viac na platby zamerané na agroenvironmentálne opatrenia, ktoré idú samozrejme nad rámec tzv. dobrých environmentálnych podmienok a správy. A chceme zachovať štruktúru pôdy a organický obsah tejto e, e, pôdy. V roku 2006 komisia predložila rámcovú smernicu o ochrane pôd. A v podstate tam sme e, elaborovali otázku príčin erózie pôdy. Čo sa týka biodiverzity, SPP v aktuálnej podobe sa snaží splňať alebo byť v súlade so smernicami o habitáte a vtákoch a tršie sú sankcie pre neplnenie práve z hľadiska priamých platieb a takisto aj pladieb v rámci e, e, rozfory vidieko. No a čo sa týka SPP po roku 2013, komisia si plne uvedomuje, rozmery tých environmentálnych výzieb. a práve preto sa teraz zaoberá e, možnými e, riešeniami, ktoré by prispeli e, k väčšiemu dôrezu na environmentálny aspekt v prvom aj druhom pilieri SPP. No a chceme koncipovať návrhy týkajúce sa SPP po roku 2013. Na tom aktuálne pracujeme v novembri 2010 predložíme oznámenie. Stane sa tak 17. novembra na Rade ministrov polnohospodárstva. Ďakujem za slovo. Hovorí ďalší vyzvaný poslanec. Som si istý, že vidíme podstatné rozdiely, ktoré existujú medzi rozličnými rôznymi krajinami, ktoré sú členmi EÚ. Z hľadiska rozsahu, veľkosti farm, typu poľnohospodárenia rôznych regiónov, aj z hľadiska citlivosti istých regiónov. Mám pocit, že by sme nemali paušálne podporovať všetkých rovnako. Vážený pán komisár, mienite použiť objektívne kritéria pri subvenciách priamých, priamými platbami? Vážený pán komisár, hovorí ďalší rečník, ďakujem pekne za vašu odpoveď k erózii pôdy. Rád by som položil doplňujúcu otázku. V stredozemnom regióne jedným z hlavných príčin erózie a odhaľovania pôdy sú lesné požiare. To je typická charakteristika stredozemia. Aké prostriedky sa využijú na to, aby ste vyratali naviš, pomoc navyše pre tie polnohospodárske podniky, ktoré sa rozhodnú udržiavať zdravé a ekologicky priaznivé spôsoby hospodárenia, ktoré napomáhajú vidieckým oblastiam prežiť. Ďakujem pekne za slovo, hovorí e, vyzvaná poslankyňa. Ďakujem vám, pán komisár, za vyčerpávajúce odpovede. Bulharsko a Rumunsko, ktoré vstúpili do EÚ ako posledné, majú nárok len na 40 subvencií, dotácií v porovnaní s dlhoročnými členskými štátmi ako Nemecko alebo Francúzsko. K zvýšeniu dotácií na úroveň ostatných členských štátov má podľa prístupových zmluv týchto dvoch krajín dôsť až v roku 2016. To nie je e, spravodlivé a ohrozuje to poľnohospodárstvo v týchto dvoch krajinách. Nemyslíte si, že by to nemalo tak byť a že by sa malo zohľadniť to, čo sa deje v Bulharsku a Rumunsku. Ďakujeme. Pán komisár, ak si tak želáte, môžete odpovedať na doplňujúce otázky, pretože tu nie sú ďalší rečníci. Nož, k prvej otázke, ktorú predklad, predl, Kladá pán Papa Stamkos. Sú rozdiely medzi členskými štátmi, sú rozdiely medzi regiónmi, sú rozdiely medzi rozličnými kategóriami poľnohospodárov. Niekoľkokrát som už sa vyjadril, že ja nie som za paušálne dotácie, za platby na plochu, na hektár. Nie. To nie je riešenie, tak ako ho vidím ja. Prechod zo súčasného systému, ktorý má historické referencie, na výpočet dotácií na základe toho, čo sa bude diať o 10 o 15 rokov, potrebuje objektívne kritéria. Zároveň musíme venovať pozornosť účinkom tohoto nového vyváženia krátkodobých a dlhodobých cieľov. Tí, ktorí sú znevýhodnení dnešným systémom, je možné, že sa vysporiadajú s týmto prechodným obdobím pretože tu naozaj existujú, navrhujeme objektívne kritéria, ktoré sa potom budú dať skombinovať s pôvodnou situáciou poľnohospodárov a vytvoriť isté prechodné obdobie tak, aby každý mohol prežiť. Pani Lavia, naozaj ste správne podotkli, že v druhom pilieri, kam patrí, patria programy vidieckého rozvoja, by sa mali naozaj kombinovať poľnohospodárske a environmentálne opatrenia v tom istom regióne. Spomenuli ste, že erózia pôdy ohrozuje poľnohospodárstvo. Členské štáty by mohli využiť nariadenie, ktoré už vstúpi do platnosti ešte pred rokom 2013 a v rámci ktorého sa dajú aplikovať environmentálne opatrenia a nastaviť systémy, ktoré budú potrebné. Podľa nás je takáto flexibilita veľmi užitočná. Hlavným strategickým cieľom je mať dobrý environmentálny manažment. A na vašu otázku na konkrétne opatrenia v rámci druhého piliera, myslím si, že to by sme mohli zaradiť do našej koncepcie flexibility, ktorú aplikujeme na členské štáty EÚ. Teraz k Rumunsku a Bulharsku. Počas prístupových rokovaní bola fáza, kedy sa dohodol istý systém a ten systém znamená, že bude progresívny vzostup priamých platieb. Takto to stanovujú zmluvy. V roku 2008, keď sme kontrolovali životaschopnosť tohto nástroja sme sa vyjadrili, že zohľadníme túto myšlienku vyvážených progresívnych platieb. Možno, že by sme mohli ešte zrýchliť vývoj tak, aby sme aj z rozpočtového hľadiska dosiahli rozumný proces. Ďakujem pekne za odpoveď, pán komisár. Ďalšia otázka je od pani Kadembach. Otázka 20. 30. 36. 36. Máte slovo. Ďakujem pekne. Komisia si samozrejme uvedomuje, že implementácia podmienenosti zo strany členských štátov sa dá zlepšiť rovnako ako to vlastne naznačuje aj správa Dvora auditorov z roku 2008. Ale Zároveň by som chcel zdôrazniť aj skutočnosť, že analýza, ktorú sme dostali od dvora auditorov, vychádzala z dvojročného obdobia. Dvojročného obdobia hneď potom, ako sme zaviedli e, vlastne politiku e, zdravých a udržateľných farmárskych postupov. Implementácia zo strany komisie počas prvého roka v rámci kontrolovania krížového plnenia e, viedla k celej rade rôznych iniciatív, ktoré boli zamerané na to, aby sme na jednej strane členským štátom pomohli a zároveň na druhej strane sme sa snažili pomôcť členským štátom naplniť svoje právne požiadavky. No a táto pomoc zo strany komisie zahrňala veľa korešpondencie, veľa diskusí na viacerých fórach, ktoré sa zaobrali týmito špecifickými témami. A diskusia, ktorá sa venovala tomuto nariadeniu, sa konala v rámci kontextu riadiaceho výboru, ktorý má na starosti túto technickú oblasť a rovnako aj konkrétna debata prebehla na úrovni skupiny expertov, ktorá hovorila o krížovom plnení týchto podmienok, kde sme hovorili aj o kontrolných systémoch a to sa konalo v rámci viacerých špecializovaných workshopov. Okrem toho komisia od roku 2000 2004 pravidelne uverejňuje usmernenia, ako akési usmerňujúce dokumenty pre členské štáty, ktoré pomáhajú členským štátom upravovať a prispôsobovať svoje národné systémy. A kontrola právnych záväzkov členských štátov zo strany komisie je vykonávaná na základe informácií, ktoré nám zasielajú na komisiu a tie vychádzajú z auditov, ktoré organizuje komisia a vlastne keď vidíme nejaké nedostatky v rámci procesu auditu, tak potom pri, pristúpime k finančným úpravám, ktoré upra- takým spôsobom vlastne upravujeme e, finančné čerpanie jednotlivých členských štátov. Ak to naznačuje, ak to naznačuje nejaké riziko čerpania e, polnohospodárskych fondov, tak v rámci e, súčasného obdobia pripravujeme celý rad rôznych procedúr. Komisia je presvedčená, že tieto iniciatívy umožnili výrazné zlepšenie v oblasti fungovania systému krížového plnenia krížovej zhody Ehm, najmä keď, sme, najmä keď nadvezujeme na správy, ktoré pripravil Európsky dvor auditorov z roku 2007. Úsilie v tejto oblasti bude naďalej pokračovať, pretože komisia v tomto smere mimoriadne, mimoriadne pozorne sleduje fungovanie tohoto systému, ktorý je kľúčovou súčasťou SPP. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz pani Kadenbach. Ďakujem, pán komisár, za vyčerpávajúcu odpoveď. Ja mám ešte doplňujúcu otázku súvisiaci s krizovým plnením smerom na biodiverzitu. Rozumná polnohospodárstvo môže zabezpečiť to, že tá biodiverzita sa zachová. A to nemôže byť len úlohou komisára pre životné prostredie. Týka sa to aj ďalších sektorov. Ja mám konkrétnu otázku na vás. Čo podniknete preto, aby ďalšie zainteresované strany konzumenti, aj farmári e, mali dostatok osvety, aby pochopili, aký má význam biodiverzita, aby prispeli k zachovaniu biodiverzity. Ďakujem. A ešte dáme slovo pani McGuinness, ktorá má doplňujúcu otázku. Nech sa páči, pani McGuinness. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako ďakujem vám, vám, pán komisár, za odpovede. Ak tu sú problémy v rámci súčasného systému krížového plnenia, akým spôsobom chceme čeliť potenciálu ďalších problémov, ak budeme prehlbovať požiadavky ohľadom environmentálneho, eh, environmentálnych požiadaviek v rámci pilieru 1, čo sa nachádza v dokumente, ktorý hovorí o reforme SPP. Chcem poznať váš názor. Pán komisár? Nuž, e, to, čo som mohol vidieť doposiaľ, je to, že v zásade e, sú to platcovia daní, spotrebitelia, e, mimovládne organizácie, ktoré sú mimoriadne citlivé voči tejto téme a ktorí žiadajú, aby sme naozaj, tržiadajú teda toho od farmárov veľmi veľa som rovnako presvedčený, že dokážeme farmárom poskytnúť možnosti, aby dokázali ľuďom vysvetliť, aké úsilie vykonávajú a čo všetko robia. Rovnako aj majú šancu odkomunikovať to, keď predávajú svoje produkty a v rámci systému kvality kontroly kvality, ktorý pokrýva polnohospodársko-potravinárske produkty, dáme farmárom aj možnosť lepšej komunikácie o svojich produktoch, aby mali zároveň šancu aj vlastne vysvetliť, aké úsilie vyvíjajú, aké kroky musia prijať e, vrátanie tém, ktoré spadajú pod ochranu biodiverzity. A to konkrétne berúc do úvahy tie odlišné systémy polnohospodárskej výroby v rámci Európskej únie, pretože práve vďaka tejto diverzite dokážeme brať do úvahy aj environmentálne otázky a ochranu biodiverzity a podpory, podpora biodiverzity a produkčných systémov v rámci SPP podporuje aj priamy kontakt medzi farmárom a, a, a spotrebiteľmi. Máme tu potom jeden ďalší spôsob, ktorý zabezpečí to, že farmári budú mať lepšiu možnosť komunikovať prostredníctvom predaja svojich vlastných produktov. a zároveň budú môcť hovoriť o tom, aké podmienky musí dodržiavať pri polnospodárskej výrobe. Rovnako sa uplatňujú ďalšie, ďalšie e, aktivity. Je to najmä napríklad prepojenie medzi polnospodárskou výrobou a vidieckým turizmom. To je ďalšia možnosť, ako môžu farmári odkomunikovať tú prácu, ktorú vyvíjajú e, preto, aby dokázali zachovávať charakter krajiny, aby dokázali vlastne E, zabezpečovať charakter krajiny, ktorú, ktorú poznáme prostredníctvom svojej polnospodárskej práce. Sme presvedčení, že všetky nástroje, ktoré máme v rámci SPP a ktoré môžu byť lepšie konsolidované do budúcnosti, to všetko môžeme e, poskytnúť farmárom tak, aby dokázali e, zlepšiť úsilie, ktoré vyvíjajú. No a práve tu chcem nadviazať na ďalšiu otázku, ktorá bola prednesená čo sa týka môjho názoru, tak pravidlá a ustanovenia, ktoré hovoria o ochrane životného prostredia a o polnospodárskej činnosti, ktoré zároveň umožňujú vlastne farmárovi brať do úvahy aj dobrú správu prírodných zdrojov. To všetko kráča ruka v ruke s ekonomickým a sociálnym aspektom po 17. novembri budeme diskutovať o tomto bode, pretože tá základná myšlienka je taká, že nechceme presúvať ten dôraz preč od ekonomicko-sociálnych aspektov len na životné prostredie, ale chceme lepším spôsobom zahrnúť alebo vložiť environmentálne zmýšľanie do zmýšľania farmárov, tak aby sme do budúcnosti naozaj mohli hovoriť o konkurencieschopnom polnohospodárstve. Farmári musia byť ekonomicky a environmentálne konkurencieschopní Čiže e, týka sa to vlastne spôsobu, akým, ako narába so svojimi prírodnými zdrojmi, s vodou a pôdou, ale rovnako to má aj dopady na sociálne e, otázky, napríklad zachovávanie pracovných príležitostí vo vidieckých oblastiach chcem vás ubezpečiť, že to nie je kvôli tomu, že sa snažíme konsolidovať SPP eh, otázku eh, dobrej správy prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia. Nechceme ohroziť možnosť farmárov eh, byť naďalej ekonomicky konkurencieschopnými a snažíme sa brať do úvahy aj sociálny aspekt. Budem vám môcť dať konkrétne príklady, keď bude dokument pripravený. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. No a teraz prejdeme k poslednej otázke pre pána Čolosa. A je to otázka číslo 37 ktorú predkladá pán Čuntas a ktorá sa týka práv polnospodárov a rybárov a zároveň možností pre malé a stredné podniky. Pán komisár, nech sa páči. V rámci e, pro, programu rozvoja vidieka v období 2007 až 2013 pre Grécko, ktorý je spolufinancovaný teda z programu rozvoja vidieka, tak tu nemáme možnosti financovania pre malých alebo veľmi malých e, podnikateľov. A v rámci súčasných, možno, v rámci súčasných opatrení, ktoré sú pripravené, a neboli tu žiadne žiadosti o zmenu tohoto zaručného fondu a nezachytili sme žiadne žiadosti na úrovni DG Agri, ktoré by zaslali grecké orgány. Je naozaj veľmi dôležité počerknúť skutočnosť, že keď hovoríme o princípe subsidiarity, je to predovšetkým členský štát, ktorý tvorí základné aspekty obsahu e, opatrení pri ochrane vidieka vidieka a zároveň e, vlastne sám vytvára tieto pravidlá. Je to článok 19 nariadenia 1698 e, z roku 2005, e, ktorý hovorí o podpore pre rozvoj vidieka z prostriedkov ERDF. A tu sa hovorí, že tieto programy môžu byť revidované, ak členské štáty požiadajú o takúto revíziu. A to na základe zeleného, zeleného svetla, alebo teda povolenia zo strany Národného monitorovacieho orgánu a po schválení a odobrení komisiou. Keď hovoríme o rybolove v Grécku, národné orgány eh, Grécka informovali Európsku komisiu, že chcú um, vytvoriť nový finančný nástroj, ktorý umožní malým um, prevádzkovateľom Eh, rybolovu eh, využívať prostriedky z tohoto nástroja. Tento nástroj bude riadený finančným režimom, ktorý bol vytvorený na základe eh, program rozvoja vidieka pre Grécko. Tento režim poznáme a Grécko chce využiť operačný program, program rozvoja vidieka, aby financovali túto schému. To spadá do súčasného programového obdobia 2007 až 2013. Komisia na to pozerá priaznivo, pozitívne vnímame vytvorenie tohoto nástroja tak, aby kľúčový, kľúčové mm, aspekty operačného programu mohli byť implementované aj na tej elementárnej úrovni. A to je v súlade s článkom 37 nariadenia 498 z roku 2007. Takže Európsky fond pre rybolov bude prispievať 30 až 35 miliónmi eur e, za týmto účelom. Monitorovací výbor e, bude zabezpečovať výber konečných príjmateľov týchto prostriedkov. Grécké orgány už teraz e, ukončujú svoj akčný plán. Tento akčný plán bude obsahovať aj podmienky, na základe ktorých bude tento finančný nástroj fungovať. Komisia očakáva, že tento nástroj bude fungovať do konca roku 2010. Ďakujem pekne. A pán Čuntos, máte tu doplňujúcu otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, to bola naozaj úplná odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. A napriek tomu chcem ale povedať, že tu bol jeden veľmi špecifický návrh, ktorý predniesla grécka vláda vy ste hovorili o tom, že e, uvidíme, či to bude fungovať v roku 2010, že to bude závisieť vlastne od toho, e, či e, žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov bude doručená na čas od gréckej vlády. Teraz chcem sa spýtať, či to závisí od doručenia na čas. Ak môžete, pán komisár, tak stručne, hovorí pán predsedajúci, len pre upresnenie Máme tu dva, táto otázka má dva aspekty. Jedna sa týka sektora farmárov a malých a veľmi malých prevádzkovateľov a druhá časť otázky sa týka rybolovu. To, čo som hovoril vo svojej odpovedi, sa, sa týkalo toho, že grécké orgány nežiadali, aby takýto nástroj bol vytvorený pre malých a veľmi malých farmárov ale požiadali o zmenu, e, pra, o zmenu programu pre Libolov. Takže v prípade rybolovu došlo k žiadosti o zmenu a vlastne v nadväznosti na požiadavku gréckych orgánov o zmenu tento nástroj bude vytvorený do konca roku 2010. Ale keďže tu nebola žiadosť zo strany gréckych orgánov pre farmárov, aby sme upravili tento program pre farmárov, tak tomuto vám informácie neviem poskytnúť. Ako som už hovoril, je to vždy vláda danej krajiny, dotknutej krajiny, ktorá musí v podstate e, znášať následky akéhokoľvek rozhodnutia alebo akékoľvek žiadosti o zmenu podpornej schémy pre farmárov. Grecké orgány majú možnosť požiadať o zmenu alebo priniesť takýto návrh a takýto návrh sme nedostali. Ďakujem len pekne, pán komisár. A teraz prejdeme e, na otázky pre pani Damanaky. Začneme otázkou Začneme otázkou číslo 40. Nie som si istý, koľkými, koľko otázok pokrieme, ale skončíme presne o pol deviatej, aby ste vedeli, pretože pretože tlmočníci musí mať šancu sa nájsť skôr, ako sa sem vrátia o 9. Takže, pani Damanaki, ako náhle budete pripravená, môžete odpovedať na túto otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Konkurencieschopné, eh, konkurencieschopné odvetvie akvakultúry v Európskej únii je veľmi dôležité a musíme si e, uvedomiť, že akvakultúra si vyžaduje väčšie uznanie, väčšie uznanie svojich hodnôt a svojho príspevku. A práve preto Európska únia vytvorila oznámenie, ktoré sa nazýva budovanie udržateľnej budúcnosti pre akvakultúru. Tu máme tri základné ciele pre verejné orgány, ktoré musíme naplniť. V prvom rade je to propagovanie konkurencieschopnosti sektora akvakultúry, po druhé zachovávanie jeho udržateľnosti, no a po tretie zlepšenie jeho správy správy riadenia. V rámci tohoto oznámenia e, komisia identifikovala celý rad rôznych e, krokov, ktoré musíme prijať zo strany verejných orgánov na všetkých úrovniach, čiže na európskej, národnej a regionálnej, tak aby sme dokázali spoločne čeliť výzvam, ktoré tento sektor prináša. S cieľom podporiť udržateľný rozvoj európskej akvakultúry vrátanie, e, vrátane samostatnej výroby Európska únia vytvorila komplexný program ochrany e, zdravia rýb a vodných živočíchov. Sme veľmi aktívni na medzinárodnej úrovni, tak aby sme v podstate vytvorili základné štandardy e, pre e, zdravie a blahobyt zvierat pre produkty akvakultúry, ktoré sú kľúčové pre medzinárodný obchod. Komisia zároveň vytvorila aj Európsky referenčný, Európske referenčné laboratórium, pre choroby mekyšov, ktoré dostávajú ročnú podporu, tak aby sme zabezpečili koordináciu národných laboratórií v členských štátoch a zároveň aby poskytla vedeckú podporu pre komisiu. Komisia zároveň veľmi podrobne monitoruje e, s dotknutými členskými štátmi aj abnormálne úmrtnosť, e, ktorá sa týka e, skôrovcov počas posledných rokov a prijali sme nevyhnutné kroky, aby sme kontrolovali tento vírus. Zdá sa, že tento vírus je spojený alebo tento vírus spôsobuje vysokú mortalitu. Čo sa týka celkovej stratégie pre európsku akvakultúru, komisia by zároveň chcela pripomenúť aj diskusiu, ktorá sa uskutočnila v pléne parlamentu, v júni, v júni 2010, ktorá vychádzala zo správy, ktorú pripravil pán Milana. Komisia si váži podporu parlamentu pre udržateľnú akvakultúru a zároveň sa snažíme na ňu viac upriamiť pozornosť. Komisia má, zastáva názor, že udržateľné aktivity v oblasti akvakultúry by mali byť adekvátne podporené prostredníctvom spoločnej rybolovnej politiky a tento aspekt by mal zároveň e, spadať aj do reformovanej e, rybolovnej politiky. Komisia je presvedčená, že je tu nevyhnutnosť pomáhať tomuto sektoru tak, aby sa dokázal efektívnejšie zorganizovať. Predovšetkým chceme posilniť jeho, um, jeho organizácie zahrňajúce výrobcov a medzi, medziodvetné organizácie, tak aby sme lepšie brali do úvahy potreby na trhu, aby sme zabezpečili vyššiu pridanú hodnotu pre tieto produkty prostredníctvom marketingu a označovania. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne a pán Kelly má doplňujúcu otázku. Ďakujem veľmi pekne, a pani komisárka, za vašu komplexnú odpoveď. No a čo sa týka tohoto návrhu, chcem povedať len toľko, že v nedávnom vyšetrovaní v Írsku Zdá sa, že veľa tých rýb, ktoré k nám boli dovezené, boli zle označené. Napríklad ľudia, ktorí si mysleli, že e, jedia tresku, jedli nejakú inú rybu. Chcem sa len spýtať, či si komisia uvedomuje tento problém a zároveň, čo môžeme spraviť v tomto smere v krátkodobom horizonte, samozrejme okrem toho, že budeme vytvárať našu vlastnú akvakultúru, čo je veľmi dôležité a vážim si vašu odpoveď. Ďakujem pekne. Well. Ešte mám otázku pán Gallagher, nech sa páči. Pán predseda, e, rád e, som si poznamenal odpovede pani komisárky Adamanáky, že akvakultúra bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu e, v budúcej novej spoločnej rybolovnej politike. Chcem ale povedať pani komisárke, že tu sú obrovské možnosti pre tvorbu pracovných príležitostí a zároveň pre rozvoj akvakultúry, najmä v oblastiach, kde máme pomerne veľkú mieru nezamestnanosti. Som presvedčený, že komisia v tomto smere môže zohrať dôležitú úlohu, že komisia môže prevziať vedúcu úlohu tak, aby dokázala komunikovať názory komisárky eh, ďalším členským štátom, aby sme mohli naznačiť členským štátom, že samozrejme môžeme príjmať kompro- nemôžeme robiť kompromisy ohľadom kvality potravín, ale rozhodne by sme ich mali žiadať, aby zabezpečili to, že jeden orgán v každom štáte bude mať na starosti akvakultúru skôr, ako by sme tu mali nejaké horizontálne orgány, ktoré to riešia na viacerých úrovniach. Ďakujem pekne a pani komisárka, máte slovo. Thank you, president. Ďakujem. Pán predsedajúci, súhlasím s pánom Gallagherom, že skutočne máme veľké možnosti v sektore akvakultúry a samozrejme tam môžeme vytvoriť veľa pracovných miest. Práve preto na, e, sme sa rozhodli naplánovať špeciálnu kapitolu o akvakultúre. A rád by som, rada by som spomenula, že zabezpečíme aj špeciálnu linku na financovanie týchto záležitostí. To je asi najdôležitejšie. Čo chcem povedať pána Kellyho, by som rada ubezpečila, že sme si vedomí týchto problémov a že súhlasím s ním, že o sledovateľnosti produktov je naozaj záhodno e, rozmýšľať a riešiť. To máme tu aj kapitolu v reforme spoločnej rybolovnej politiky, kde by sa mali zabezpečovať e, tieto záležitosti rovnaké pravidla pre všetkých pre rybné hospodárstva u nás, aj pre také rybné hospodárstva, ktoré produkujú produkty, ktoré potom kupujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem vám za odpoveď. teraz otázka 41 od pána Cukalasa. Využívanie zdrojov Európskeho fondu pre riedne hospodárstvo. Nech sa páči. Pani komisárka, odpovedzte. Rada by som poďakovala pánovi Cukalasovi za túto otázku. Je veľmi dôležitá pre nás táto téma a musím povedať veľmi jasne, úprimne, že implementácia fondu pre rybné hospodárstvo Predsedníctvo ešte zatiaľ nepostupuje dostatočne rýchlo. Nie sme spokojní s tým, ako to vyzerá. Predbežné platby, ktoré dosahujú 5 celkových alokácií, nie je dobré číslo, ale data, ktoré sme nedávno dostali od členských štátov v rámci ročných správ, ukazujú, že do konca roku 2009 18,2 celkového Európskeho fondu prírodného hospodárstve bolo už pridelených na konkrétne projekty, čo je veľmi pozbudzujúce. Dôležité je aj to, že tieto čísla zahrňajú nielen bonusy v rámci osy 1, ale aj finančné prostriedky v rámci ďalších osí. Os 4, trvalo udržateľný rozvoj pre rybné hospodárstva, zaostáva pretože proces implementácie je zdlhavý, znamená to, že sa musia naozaj zorganizovať partnerstva. Výsledok tejto situácie je neskoré prijatie predmetného nariadenia a oneskorené operačné programy. Niekedy operačné programy boli prijaté až v druhej polovici roka 2008. A tretí problém pri organizovaní manažerského a kontrolného systému. Je to jednoducho podmienka, aby sa mohli platby odosielať komisii. A po štvrté sú tu ešte dôsledky hospodárskej krízy na rybolovný sektor. Na tejto úrovni realizácie je ešte priskoro povedať, či Európsky fond pre rybné hospodárstvo už dosiahol svoj cieľ. Pri predbežnom eh, vyhodnotení na, v konci roka 2011 bude k dispozícii viac informácií. Je takisto ťažké nájsť osvedčené postupy, pretože členské štáty naozaj pristupujú odlišne e, k prostriedkom, ktoré čerpajú a minejú z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a táto rozmanitosť má dopad aj na mieru čerpania. Napríklad OS 1, kde sú opatrenia pre e, rybné rybolovné flotily európskych komunít. Tam to funguje celkom dobre, v iných osiach až tak nie. Belgické predsedníctvo minulý rok v septembri sa snažilo riešiť e, mieru čerpania a prístup ku kapitálu, pričom by sa využili techniky finančného inžinierstva, napríklad zjednodušené postupy, facilitátory a prihláškové formy budeme mať odprezentované využitie týchto nástrojov čo skoro, čo sa týka gréckého e, strategického plánu na obdobie od roka 2007 do roku 2013 naozaj meška. Do 15. septembra 2010 skutočné vyplatené prostriedky sa pohybovali iba v sume 5 miliónov 600 to je iba 2 celkovo alokovaného Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. To je naozaj primálo 2 Táto neuspokojivá situácia vyplýva z problémov, ktoré vyplývajú z manažerského kontrolného systému a meškajúcich operačných problémov, programov, s ktorými sú problémy. Takisto opatrenia v rámci osy 2 sú oneskorené a komisia pripravuje výročnú správu o realizácii Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a tam bude viac odpovedí na otázky, ktoré ste položili, ctení poslanci a poslankyne. Ďakujeme, pani komisárka. Máme dve doplňujúce otázky, pán Cukalas a pán Kelly. Pán Cukalas, máte slovo. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď, pani komisárka. Ale hovorili ste o zlej hospodárskej situácii a o možnosti, že sa realizácia neskončí všetkých možností, ktoré boli v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, mohol by som využiť túto príležitosť a zdôrazniť, že máme ďalšie opatrenia, ktoré by mohli zakázať isté rybolovné prostriedky, isté na, nárade, na Čine A ak sa tak stane, tak potom rybári prídu o prácu. Je to tak, alebo by bolo možné rozšíriť isté opatrenia zabezpečiť trvalo udržateľné rybolovné podmienky? Nech sa páči, slovo má pán Kelly. Ďakujem, pani e, komisárka. V otázke, ktorú ste položili, ktoré členské štáty môžu slúžiť ako modelové prípady osvedčených postupov, tú otázku si kladím aj ja. A je tu aj ďalšia otázka, ktoré členské štáty sú tými najhoršími príkladmi najhorších postupov. A možno, že tu je aj odpoved na tie otvárajúce sa nožnice medzi najlepšími a najhoršími. Kolegovia, bude to, nebude to dlhá odpoveď, pretože o pol skončíme, takže slovo má pani komisárka. Ďakujem. Začnem otázkou pána Kellyho. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že tie štáty, ktorí majú lepší systém kontroly dodržiavania platných predpisov a majú e, plnohodnotné inštrumentárium, pre ne je ľahšie e, e, aj dodržiavať platnú legislatívu. A pripúšťam, že štáty okolo Stredozemného mora majú väčšie problémy s plnením predpisov a e, odpoveď pánovi cukavasovi. skutočne Grécko má veľmi špecifické problémy, takže musíme e, urobiť všetko preto, aby tá absorpčná schopnosť bola posilnená. No a je našou snahou zjednodušiť pravidlá, podporujúc tak absorpčný mechanizmus E, preto chceme e, vlastne v rámci reformy aj na toto reagovať. Pán Cukalas sa dopytoval na e, reguláciu oblasti Stredozemného mora. My sme si povedali, že skutočne treba toto nariadenie plniť a to od 1. júla. A nie cesty späť, pokiaľ by sme mali meniť toto nariadenie. To by si vyžiadalo 2-3 roky akéhosi bezvládia. Preto chceme implementovať toto nariadenie a už som komunikovala s greckými orgánmi, som im vysvetlila, že inak to nepôjde, musí sa to, musí sa to nariadenie splniť bez prieťahov. My si uvedujeme, že treba, treba aj tie veľmi náročné predpisy splniť. Týmto vlastne e, e, e, minieme tú rezervu, ktorú máme v tomto fonde, aby sme pomohli Grékom, aby mali tú technickú výbavu, aby to mohli riešiť. Týka sa to výbavy, ktoré využívajú tieto tieto rybolovné vo, eh, plavidla a týmto skutočne eh, minieme eh, našu rezervu, aby mohli ryberi skutočne zlepšiť efektívnosť svojho technického zariadenia. Chcem sa poďakovať vám všetkým za dodržanie diskusného času. Tie otázky, ktoré neboli zodpovedané, zodpovieme písomne a tým uzatváram časť otázok a odpovedí a e, rozpráva je prerušená do 21. hodiny. Ďakujem.